tejto veci a preto to vyjadrím trochu inak. Chcel by som poďakovať všetkým tieňovým spravodajcom v sekretariáte, taktiež vo výboroch eh, za ich vynikajúcu prácu. Dúfali sme, že sa nám podarí dosiahnuť cieľ, ešte sa nám to nepodarilo. Um, ide tu o mnoho druhov cenných papierov. Ako klient eh, má klient možnosť získať oškodnenie od štátu v prípade podvodu, nesprávneho e, rozsudku alebo zanedávania povinností. To znamená, e, nie je nárok oškodenie v prípade e, straty hodnoty cených papierov. Prejdeme si to, tento návrh po bodoch. Poprvé, chceme mať 100 tisíc eur na investora, teda nezávisle od krajiny má byť zachovaná takáto pevná suma. E, sú krajiny, kde platí suma 100 tisíc, e, sú aj krajiny, kde je tá suma vyššia, ale e, napríklad v Veľkej Británii a Francúzsku iba 50 tisíc eur takáto záruka. Nechceme túto sumu znížiť a zhoršiť úroveň ochrany spotrebiteľa v týchto krajinách. Chceme, aby aj v prípade investícií platili rovnaké sumy ako v prípade bankových účtov. Chceme chrániť ľudí, ktorí budú v budúcnosti investovať do podnikov. Mali by sa pokryť aj prípady, v ktorých sa pred súdom dokáže, že došlo k nesprávnemu poskytnutiu e, rád a poradenstva. E, to potom vedie k rozhodnutiu investovať a musí to byť kryté odškodnením. Napríklad e, Um, sú firmy, ktoré sa orientujú na starších ľudí a radia im, aby investovali do vysokorizikových fondov. Uh, ďalšia otázka je, ako vytvoriť finančné um, rezervy na platenie týchto oškodnení. Nemali by to predsa platiť daňoví poplatníci, preto sa musí vytvoriť fond ex ante, do ktorého sa budú vkladať takéto sumy pre prípad zlyhania Malo by sa to znížiť z 0,5 na 0,3 aktív cenných papierov a chceme stanoviť lehotu 5 rokov a nie 10 rokov. Musíme sa orientovať na potenciálne riziko danej firmy. Podniky, e, ktoré operujú s väčšími rizikami, budú musieť do väčšej miery financovať e, takéto fondy. E, ďalej po štvrté, je potrebné prispôsobiť e, aj e, mechanizmus e, miest a pôžičiek, tak aby sme predchádzali morálnym hazardom a konkrétne navrhujeme, aby to nepredchádzalo využitiu všetkých iných možností odškodnenia po 5 rokoch. Potom bude možné poskytnúť požičku a to za predpokladu, že tieto systémy dosiahnuť cieľovú úroveň financovania ďalej po piaté. Komisia musí preskúmať, či sa majú do tohto zapojiť aj fondy OGAF. Myslíme, že by sa to malo preskúmať, aby sme mali lepšie prehľad o tom, ako by to v praxi fungovalo. Nechceme e, vytvárať nejaké nebezpečné precedensy. Boli by sme radi, keby to komisia e, riadne preskúmala a prípadne poskytla a rozšírila súčasne platné systémy o tieto povinnosti e, záruk. Ďalej je potrebné zabezpečiť väčšiu mieru transparentnosti, musia sa vypracovať správy e, členským štátom a je ESMU a je potrebné informovať o tom, ako prebiehajú tieto národné systémy odškodnení. Ochrana vkladateľa je dôležitá pre investorov a pre finančnú stabilitu. E, ja by som eh, bol rád, keby zajtra parlament vyslal jasné posolstvo, dúfam, že ma v tomto podporíte, tak aby sme čo najskôr mohli začať rokovanie s radou. Ďakujeme pekne, pán komisár Barnier. Merci, madame. Ďakujem, pani predsednička. Najskôr chcem poďakovať pánovi Šmitovi a tiež aj výboru EKON, eh, jej predsedničke pani Bowles, Určite toto je veľká ambícia a veľmi dôležitá správa parlamentu. Pokiaľ ide o odškodňovanie a posilnenie systému odškodňovania investorov je koherentné, je tu záruka vkladov a je tu biela kniha o zárukách e, spoistenia. Je to komplexný balík, ktorý komisia schválila pred rokom. Je to dôležitý návrh, naša odpoveď na krízu a využívateľia a invest, investori sú najzraniteľnejší, pokiaľ ide o ich úlohu vo finančnom systému. Sú to takisto prvé obete krízy, nedelenú ich ochranu. A my by sme, naši občania by nepochopili, keby sme neúspeli v tejto oblasti, ale je to aj logika Ehm, aby tu bolo primerané odškodňovanie v prípade extrémnych e, situácií, ako napríklad podvody alebo operatívne chyby, ktoré by viedli k strate cených papierov. Pokiaľ je odškodňovanie investorov, tak e, toto obnoví dôveru vo finančné systémy, je to poučenie z krízy a je to tiež zhmotnenie vytvorenia skutočného vnútorného trhu s finančnými služby. Táto logika by mala viesť eh, spolu zákododarcu na základe návrhu komisie eh, v roku teda 90, v 97. to bola prvá smernica, ktorá je užitočná, ale treba ju zlepšiť a to, urobíme, to robíme dnes spoločne. Dámy a páni, už veľmi dlho zastávam eh, politiku prevencie predvídania. Vždy je to lacnejšie ako samotná náprava, aj v iných oblastiach, ako napríklad ekológia. A v mojej vlastnej krajine tieto e, prevenčné mechanizmy e, by sme chceli zaviesť aj do týchto garančných fondov. Prvé konštatovanie, pán Schmidt, e, súhlasím s vašim ambiciozným prístupom vo vašej správe sa to ozrkadľuje. Princím predfinancovania, to je veľmi pozitívne pre nás pre komisiu toto je nevyhnutná podmienka preto, aby systém bol dôryhodný. Na čo e, by sme mali vysokú úroveň ochrany, keby tam neboli disponibilné peniaze? A zvyšovať e, alebo mm, vyberať peniaze podľa potrieb, to je len ilúzia. E, pokiaľ ide o systém krytia a, a zvýšenie toho Prahu na 100 tisíc eur. Ja s tým súhlasím. Navrhli ste nám najskôr 50 tisíc eur. To je menej ako e, záruka na bankové vklady, pretože riziko ohrozenia finančnej stability je vyššie v tomto sektore a menej vysoké, alebo teda nižšie v iných sektoroch, napríklad e, Northern Rock v 2008 je toho e, svedectvom, ale beriem do úvahy vaše návrhy, ktoré sú ambicioznejšie. Vítam aj skutočnosť, že Európsky parlament zachováva e, nástroje vzájomných požičiek medzi fondami, Musíme tu mať ekonomický prístup, harmonizovanejší, aby sme zovzájomnili tento systém, čo je dôležité, aby sme prekonali krízu. Samozrejme, pán Schmidt, sú tu niektoré veci, eh, kde sa naše názory rozchádzajú eh, s pôvodným návrhom komisie. Napríklad vy ste to pripomenuli vo vašom príspevku rozšírenie krytie, krytia na PCVM. To je prirodzené vzhľadom na atraktívnosť tohto pro, produktu pre malých investorov. Čiže eh, ja beriem na vedomie potrebu preskúmať v rámci presku, preskúmania smernice OPCVM. uh, eh, a môžete počítať s komisiou, že budeme pracovať v tomto smere. Potom zníženie predfinancovania na 0,3 to by sa malo starostlivo zvážiť, ak chceme, aby sme tu mali 100 e, tisícové krytie. Na čo mať e, krytie a znižovať e, financovanie, čo by mohlo ohroziť celý tento systém. A potom niekoľko obáv ohľadom zavedenia e, pozmenujúce návrhu, ktorý pokrýva e, zlé e, poradenstvo. Ja súhlasím s vašim cieľom. Financie sú komplexné a sú tam šarlatáni, ktorí veľmi rýchlo sú schopní zneužiť spotrebiteľov, ktorí nie sú tak dobre informovaní ale toto vyplýva z pravidiel smernice MIFID, eh, ktorej porušenie vedie k eh, možnosti volať na zodpovednosť takýchto páchateľov. Toto by sa mohlo rozšíriť, mohlo by, um, eh, mohlo by sa zvýšiť počet situácií, kedy by sa zaktivoval fond odškodnení bez toho, že by financie boli uh, tým nejak ovplyvnené. Takže, pán Schmidt, tento koncept zlého poradenstva je v našich očiach veľmi neistý a mohol by viesť k rozličným interpretáciám eh, v jednotlivých členských krajinách a mohli, mohol by fragmentovať trh. Takže eh, máme ťažkosti s akceptovaním, zavedením tohto konceptu do textu, ale celkovo, pán Schmidt, znovu ďakujem za výbornú prácu, ktorá bola vykonaná z vašej strany a zo strany spravodajcov a koordinátorov. Je e, dôležité, aby sme mali spoločný náhľad na túto agendu. Toto je európske riešenie a rada to musí brať do úvahy. Je to signál, ktorý vysielate členským krajinám, aby mali e, takýto všeobecný prístup. A počítam s polským predsedníctvom, že urobí maximum, aby e, presvedčilo krajiny, ktoré ešte neprijali tento európskejší a pozitívnejší prístup pre malých investorov. Takže dostatočne vysoké krytie úroveň e, predfinancovania a prístup k odškodneniu, ktorý by mal byť jednoduchý. V tomto smere pracujeme, e, pán Schmidt, a ja vám za to ďakujem. You, no... Ďakujem. ďakujem. Uh, Ďakujem, Pán komisár, teraz e, v mene e, Výboru pre právne otázky, pán Boge. Thank you. Functioning of the investor compensation schemes have been... Ďakujem. Toto bolo schválené a zosúladené s bankovými normami. Chcel by som spomenúť, že nemôžeme mať ekvivalentnosť e, v kapitálových investorov a depozitov v komerčných bankách. Hoci obe kategórie musia byť chránené, ich ochrana e, voči neistote by sa mal, mal brať do úvahy. Čiže nie je dobré zvyšovať prácha na 100 tisíc eur, pretože toto e, bude veľké bremeno pre e, sprostredkovateľov a dúfam, že parlament e, príjme môj pozmenujúci návrh, pokiaľ ide o odloženie e, tohto rozhodnutia pre Rumunsko a Bulharsko, aby sa e, rešpektovali príslušné časti zmluvy o prístupe. Teraz v mene politických skupín pán Gozes má slovo na dve minúty. Ďakujem, pani predsednička, pán komisár, milí kolegovia. Cieľom tohto textu je ochrániť súkromných investorov proti podvodom alebo proti investičným, veľkým investičným firmám. Tento text chce posilniť dôveru po kríze, v ktorej sa malí investori, ako ste to povedali vy, pán komisár, v ktorých títo malí investori boli prvými obeťami. Tento text je odškodnením. Je to taká mm, posledná možnosť. A z tohto dôvodu náš e, výbor jednohlasne hlasoval za túto správu, ktorá chce maximálne zharmonizovať pravidlá a zvýšiť práh na 100 tisíc eur. Pokiaľ ide osobitné príklady o PCVM, komisia, e, teda výbor e, si myslí, že tu je potrebné, aby sme tu mali príslušné pravidlá e, v rámci preskúmania smernice OPCVM a preto e, e, výbor žiadal vašu komisiu, aby sa urobila štúdia o tom, aké sú výhody a nevýhody spojené s rozšírením rozsahu pôsobnosti smernice o odškodnení pre súkromných investorov. No a teraz e, prislúcha rade, aby sa zhodla na tom, či budeme, e, ako budeme hlasovať v prvom čítaní, aby sa toto rýchlo stalo textom, ktorý sa bude uplatňovať. A pre Európanov, pre súkromných investorov, je tu pocit, príslušnosti k Európskej únie, ktorý sa musí zhmotniť v podobe ochrany, ktorá bude ekvivalentná pre všetkých. Ďakujem. Ďakujem a teraz v mene SAD pani Berez na dve minúty. Ďakujem pani predsednička. Pán komisár, toto preskúmanie smernice systému odškodňovania investorov priamo súvisí s krízou a s, so, škan, so škandálom MADO, ktorý sa dotkol mnohých európskych investorov. Je, a paralelne ste to povedali, e, preskúmanie smernice o bankových vkladov a ekvivalentnosť v oblasti, ekvivalentné kroky v oblasti poistenia Takže čo nás viedlo, to nás viedlo k tomu, aby sme tento prach zvýšili na 100 tisíc, pretože pôvodný sektor e, v bankovom sektore bol 25 tisíc, dnes ho chceme zvýšiť na 100 tisíc, tak prečo v investičnej oblasti e, by sme to nemali dodržať? Chceme, aby e, Európania diverzifikovali svoje úspory bezpečným spôsobom a aby favorizovali investície, ktoré sú užitočné pre financovanie naše investičné potreby z dlhodobého hľadiska. Povedali ste, že zlé poradenstvo e, poukazuje e, na MIFID, ale tu, týmto sme sa vlastne inšpirovali, pretože tu potrebujeme sklbiť tento dôležitý princíp e, v MIF, a teda my nehovoríme opak. My chceme vyvodiť dôsledky do tohto textu. Pokiaľ ide o situáciu o PCVM, všetci to hovoria, nechceme, aby tí, ktorí e, sú dnes držiteľmi o PCVM, boli znevýhodnení v porovnaní s investormi mimo OPCVM, Toto je skutočná pridaná hodnota pre európsky finančný trh. A na záver chcem upozorniť spôsob, akým by tento text platil aj pre um, územné, územné subjekty. Uvidíme, ako bude parlament hlasovať zajtra. Musíme sa pozrieť, akým spôsobom poistný systém možno operatívne zefektívniť a ako by toto mohlo byť užitočné pre financovanie tento fond ex ante. Povedali ste, že občania by e, neprijali neúspech v tejto oblasti. My počítame so silným hlasovaním tohto parlamentu zajtra a s vašim tlakom preto, aby rada odblokovala situáciu, ktorú, ktorej nechce, aby e, sa dostatočne rýchlo napredovalo. Ďakujem. Obávam sa, že musím konštatovať, že máme veľmi málo času e, dnes, takže bola by som rada, keby ste dodržali váš e, rečnícky čas. Pán Gigold, eh, zelených, tá pol. Eh, pán Schmidt, kolegyne, kolegovia, ďakujem pekne za dobrú spoluprácu aj za stanovisko, ktoré ste tu prezentovali. Táto reforma smernice o ochrane investorov je nevyhnutná, aby sme zlepšili celkové eh, fungovanie tohto trhu. Videli sme viacero škandálov, Dôsledkom týchto škandálov je táto reforma. Vďaka aj komisii v tejto súvislosti za silný kvalitný návrh, ktorý prezentovala ktorý je veľmi ambiciózny. Chcem sa dotknúť dvoch vecí, ktoré neboli predmetom konsenzu. Hovorili ste o tom, pán Barnie, nesprávne poradenstvo. My sme sa dohodli na tom, že by bolo zmysluplné toto zapracovať do toho. A nejde o to, že definícia a štruktúry, ktoré teda tie tam patria, ktoré sa týkajú teda štruktúry toho E, zabrania nesprávneho poradenstva. To patrí do smernici MIF, ale keď sa dá dokázať, že nejaký podnik alebo nejaký subjekt e, poskytuje nesprávne poradenstvo, ale nie je za to zodpovedný, pretože už je povedzme v konkurze, tak potom tam nie je žiadnym spôsobom nejaké odškodnenie a všetci tí, ktorí sa vezú na tejto lodi alebo ktorí sú postihnutí takýmto konaním, tak tí nie sú uh, ochránení. Preto komisia odkryla svoje karty pri rokovaní s ekonom a povedala, že odmieta takýto prístup a ja chcem vás poprosiť, pán Barnier, aby ste si to premysleli, aby ste to prehodnotili aj v otázke UCIC. E, tam to budeme musieť tiež prehodnocovať, e, čo je ale podľa mňa ústredným prvkom. E, v súčasnosti menšina blokuje tieto veci na rade a aj nemecká vláda sa zúčastňuje takýmto spôsobom. Mali by, ste skutočne, mali by sa skutočne zvážiť, či túto blokádu bude naďalej zachovávať. Občania majú len veľmi málo porozumenia pre slabú ochranu no, spotrebiteľov po takejto kríze. Ďakujem. Teraz prejdeme priamo k spontánnej rozprave a prvá, prvý, ktorá mám na zozname pán Kamalo. E, ďakujem pekne pani predsedníčka, e, ďakujem pekne pán komisár. Medov e, často je citovaný ako dôvod takýchto opatrení. Keď si, ale vezmete, aká bola tá aféra Medov, tá Komisia pre cenné papiere bola varovaná viackrát, čiže mali e, v dispozícii tie nástroje, ale e, zvolili si slepotu, alebo teda nepoužili ich. E, ja chcem varovať pred vytváraním nejakých morálnych nebezpečí, alebo nejakým spôsobom nabádať investorov, aby nerobili hĺbkový audit, kedy budú vedieť, že nebudú kompenz- teda, nebude kompenzácia ani v prípade zlých rozhodnutí. Na to musíme myslieť. A chcem poďakovať skupine, že akceptovali môj pozmeňujúci návrh, pokiaľ ide o transparentnosť. Je nevyhnutné vidieť, aký je ten náklad za, za takéto niečo, ale teda, teda tí, ktorí kupujú nejakú investíciu, nesmú e, platiť viac, ako je nevyhnutná miera. Vysoká miera kompenzácie je v poriadku z pohľadu Londýna, Paríža, ale mnohé malé štáty si robia starosti, pokiaľ ide o veľkú výšku e, poplatkov za takéto Kompenzácie za takéto odškodnenia. Čiže v pohľadu Londýna je to v poriadku, ale pokiaľ je o tú konkurenciu na tom, tomto sektore, je to pochybné. Ďakujem pekne. Pán Melcer. Ďakujem pekne, pani predsedajúca. Finančné trhy a tie cené papiere, ktoré tu riešime, sa stávajú stále komplexnejšími a tým pádom e, menej prehľadné pre e, investorov. Že sa to netýka len tých bežných malých investorov, to nám jasne poukázala aj americká kríza, Vedie to k tomu v súčasnosti, že aj európske bankové inštitúcie sa nechali vlákať e, do obchodovania s tak komplexnými obchodnými teda, teda cennými papiermi, ktoré nakoniec sa ukázali ako e, bezhodnotné, bezcenné. Podľa mňa si táto situácia vyžaduje posilnenie systémov e, odškodnenia pre investorov. Táto smernica aj pozmenenie musí sa odvíjať predovšetkým od aspektu ochrany spotrebiteľa a takisto to musí teda tie návrhy, ktoré predniesol spravodajca, ktoré sa týkajú aj návrhu komisie, tak tie sú, tie treba privítať. Je nutné zabezpečiť právnu istotu a takisto aj predvydateľnosť niektorých eventuálnych nárokov. Čiže toto si vyžaduje všetko spoločnú ochranu, spoločnú úroveň ochrany. Ďakujem pekne, pán komisár. Merci, madame la présidente. Ďakujem, pani predsednička. Ak pánovi Bodu eh, chcem povedať svoj názor a povedať, že sa zaujímam o otázky, ktoré spomínate a objektívne, pán Bodu, eh, je tu rozdiel medzi zárukou na vklady na jednej strane a kompenzáciami pre investorov na strane druhej ale ak by bolo dostatočné financovanie, tak ja by som bol za zjednotenie, tak ako to povedala pani Beres. Pán Gozes, e, áno, preskúmame rozšírenie o PCVM. Poznám, aké má parlament, viem, aké má parlament k tomuto výhrady. Zdá sa mi ale, pán Gozes, nič menej, že zahrnutie do rozsahu pôsobnosti Eh, že s týmto sa počíta do rozsahu pôsobnosti smernice. Čiže musíme ešte o tejto otázke diskutovať. Myslím si tiež, eh, pán Gozes, že je potrebné, aby investori eh, mali rovnocenú pozíciu a je tu potreba ochrany investorov, tak ako to povedal pred rečník. Pani Beres sama povedala, že chceme globálny bolík a do tohto by mal patriť tento text. Ide o investorov, ide o poistný aspekt a chcem vás ubezpečiť, pani Beres, že budúci text bude príležitosťou, aby sme e, vyvodili dôsledky z prípadu Madov Tiež e, som si zaznačil pár vecí, ktoré pokladám za dôležité, hoci sú technického charakteru najskôr poistné zmluvy, ich zapracovanie podľa mňa je to dobrá vec a tiež objasnenie ťažkostí alebo technických problémov, ktoré by s tým mohli byť spojené a tiež otázka, na ktorú som citlivý a síce ide o príliš vysoké alebo obrovské zadlženie, e, ku ktorému sa dopracovali niektoré miestne samozprávy. A teda uvidíme, ako túto otázku vyriešiť. E, pani Beres e, a pani Gigold, spomínali ste otázku zlého poradenstva toto je legitimná otázka. Aj e, ja by som chcela, aby sme chránili ľudí. Či je to správneho hľadiska negatívne, či je to z technické, môže to mať ešte odlišný charakter a potrebujeme koherentnú, harmonizovanú definíciu toho, čo by sme mali považovať za zlé poradenstvo. Ja chápem ten e, váš dôraz na túto vec e, a teda preštudujeme túto vec vo svetle dnešnej debaty a vo svetle vašich príspevkov, ktoré som si všetky zaznačil. Ďakujem. Much, know... Ďakujem pekne, pán komisár. A teraz dávam slovo späť spravodajcovi, aby uzavrel rozpravu. Ďakujem pekne, pani predsedajúca. Nuž. Ja verím v princíp eh, slobodného trhu a taktiež slobodné rozhodnutie človeka, ale zároveň musím povedať, že mám dôveru aj v to, že je potrebné chrániť spotrebiteľov táto smernica je tu práve e, v tomto ohľade tak dôležitá, drahí priatelia. Netrúfal by som si e, kritizovať vás e, v iných veciach, ale v tejto veci sa vzácne zhodneme. Bežný vkladateľ, bežný investor musí mať prehľad o tom, že je chránený pri svojich investíciách. To je mimoriadne dôležité pre budúcnosť Európy Dôvera vo finančné trhy je taktiež veľmi dôležitá, pán Barnie. Hovorili ste o um, formulách financovania, o OGAVS. Môžeme hovoriť o číslach 0,3, keď sa posunieme na sumu 100 tisíc eur. To by bola priateľná rada a chce pripustiť o mnoho nižšie mechanizmy financovania, teda nevieme, kam sa nám podarí dostať v závere rokovanie. Podľa mňa by bolo rozumné zakomponovať e, do toho aj e, PCVM a taktiež e, návrhy, ktoré sú obsahom smernice MIFID. Dúfam, že sa nám podarí nájsť rozumné riešenie. Myslím, že toto je mimoriadne dôležitá otázka pre bežných investorov v Európe práve v dnešných časoch. A na záver, pani predsedajúca, by som sa chcel poďakovať pánovi komisárovi aj pán, pani Bereš, pánovi Kamalovi a pánovi Gigoltovi aj ostatným rečníkom za rozprávu a dúfam, že do jesene sa nám to podarí uzavrieť. Ďakujem pekne, rozpráva je uzavretá, zajtra prebehne hlasovanie. Teraz prechádzame k ďalšiemu, ďalšiemu bodu na našom programe a tým je správa pána Kojeďa o agentúre na prevádzkové riadenie rozsiahlých informačných systémov v priestore slobody, bezpečnosti a spravodlivosti. Ešte predtým, ako začneme rozpravu, musím povedať, že sme očakávali, že sem príde pani komisárka Malmstromová, ale dopočula som sa, že je